začiatku budúceho plenárneho zasadnutia. Ak nikto nemá žiadne pripomienky, tak dnešné schválené uznesenia postúpim zodpovedajúcim grémiám. Týmto prerušujem plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu.